Dokonca aj e, konzervatívci zatlieskali. E, chcem sa poďakovať, dámy a páni, e, pánovi premiérovi, ďakujem komisii, ďakujem za výmenu názorov. Teraz sa dostaneme k hlasovaniu. Najskôr hlasovanie o rokovacom kalendári Európskeho parlamentu na rok 2013. K tomu kolega Kelenen predložil požiadavku v zmysle článku 177. Kolega Kelenen. You, um... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, Týšek. V zmysle v eh, pravidla 77 nášho rokovacieho poriadku eh, navrhujem, aby sme hlasovanie o tomto kalendári posunuli o 3 mesiace. Dôvodom je, eh, domnievam sa, nemusíme teraz o tom hlasovať. Dostali sme rozhodnutie súdu 13. decembra. Väčšina poslancov nemala ešte možnosť oboznámiť sa s rozsudkom, s rozhodnutím patrične. Prečo teraz tlačíme tento kalendár takto unáhlenie? nebola možnosť preskúmať rozsudok, oboznámiť sa s rozhodnutím, e, nebola možnosť e, dať si vypracovať nejaké právne stanovisko ohľadom toho, čo vlastne sa skrýva za týmto rozhodnutím súdu. Vy, pán predseda, ste e, z vašej pozície, vašej múdrosti rozhodli vylúčiť akékoľvek pozmeňovacie návrhy, ktoré budú smerovať k posunutiu o 4 dní viac alebo menej. Podľa mňa toto nie je obsiahnuté v právnom stanovisku súdu. Chcem vedieť, čo vás tomu viedlo, aký právny argument. Nemal som možnosť sa s tým oboznámiť. Väčšina poslancov poslanky nemala možnosť ešte vidieť nový kalendár, neboli zaslané kópie. Je to k dispozícii na webovej stránke. Opäť sa pýtam, prečo to takto unáhlenie tlačíme. A nakoniec opakovanie. Veľká väčšina tejto snemovne hlasovala za to, aby sme trávili menej času v Štrasburgu, aby sme ušetrili čas, peniaze aj eh, emisie CO2. Súhlasíme s tým všetci, že musíme konať súľadiť s rozsudkom, ale chceme požiadať o patričné omeškanie, pokiaľ je o ten návrh, tak aby sme vám umožnili, pán eh, predseda, zvážiť si to, aby aj konferencia predsedov opätovne zvážila tento návrh a nikdy neviete, možno rada konečne uzavrie tento cirkus s cestovaním. Ďakujem pekne, pán Kelen. Eh, ďakujem, pán Kelenen. Eh, rečnícky čas je obmedzený v prípade takýchto žiadostí, ale Určite ide o podstatné veci, takže som vám doplne doprel troška viacej. E, chce niekto vystúpiť prospech tejto žiadosti? Pani Skol. Ďakujem pekne, pán predseda. E, nesúhlasím, teda proti chce niekto vystúpiť, nesúhlasím s tými konšpiračnými teóriami, ktoré prezentoval pán Kelhen. E, E, každopádne v mene švedskej delegácie v rámci mojej politickej skupiny sa domnievame, že netreba sa tiež e, ponáhľať, pokiaľ ide o otázku kalendára. Už e, fungujeme podľa kalendára, o ktorom sme rozhodli a ten sa zdá byť totožný až do leta s tým novým. Takže nie je tam problém, aby sme to posunuli aj na výbor KONST, teda, ktorý sa zaberá otázkami ústavnými, aby sme zabezpečili aj súlad eh, s rozsudkom eh, súdneho dvora. Pán Dol, eh, chcete proti? Ja mám iba otázku. Som si prečítal rozsudok a kalendár 2013 v zásade bol zrušený. Čiže bol zrušený a pokiaľ počúvam môjho kolegu dobre, tak znamená to, že od pondelka už vlastne nemáme sídlo nikde. Nemôžeme e, ani v Bruseli, ani tu. Hm? Podľa tejto logiky. A nemôžeme zasadnúť e, nikde. Hm? Čiže máme 3 mesiace na to, aby sme sa zamysleli nad tým, ako to spravíme v roku 2013 podľa, podľa tejto logiky. Hm? E, ďakujem pekne, takže požiadavka e, v zmysle článku 177 odsek 4 je tu žiadosť o posunutie tohto rozhodnutia. Kto je za návrh pána Kelena? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ďakujem pekne. Jetzt zur Abstimmung über den Dostávam sa hlasovaniu. Also, ich checke den Antrag. Dobre, skontrolujeme, ako dopadol návrh kolegu Keliana. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. Der Antrag ist abgelehnt. Ten návrh je zamietnutý. Dostávame sa k hlasovaniu o kalendári. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali e, koniec hlasovania. E, schválené. Kalendár je schválený. Ďakujem pekne. it's quite warm in this seat. Um, uh, we'll get on with the rest of the votes. To kreslo je pomerne zohriaté, môžeme postupovať ďalej. Od, zo skupiny EFD som e, dostal žiadosť od pána Beldera, delegácia Japonska, na nahradiť pána Natrasa. E, pán Belder má nahradiť. E, nie sú žiadne pripomienky? Nie. Dobre, ďakujem pekne. 216, e, e, odsek 4, nedošlo k žiadnej žiadosti dať hlasovať o korigende, e, ktoré e, bolo včera počas hlasovacieho hlasovania